počuli tie smutné správy o útokoch z víkendu, kde sa udialo v Írsku útok na vojakov Maserín a to je um, armáda základňa v Severnom Írsku. E, boli zabiti dvaja vojaci, z Mark Quincy z Birminghamu a Čengis e, Azimka z Londýna a boli takisto zranené štyri ďalšie osoby vrátane dvoch civilistov. Jeden, jeden z nich je v kritickom stave, je to polský občan. Tento vražedný útok na bezpečnostné síly v Severnom Írsku je absolútne otrasný, otrasný čin, ktorý na, e, čo najsilnejšie odsudzujem. Vyjadrujeme súcit rodinám a blízkym zavražených vojakov, ktorí dali svoj život v službe svojej komunity. Toto bol, bola prvá vražda vojakov v Severnom Írsku po 12 rokoch a je to útok na demokratické inštitúcie Severného